Good morning, everyone. Thank you for taking your... Pre, príjemné predpoludne prajem všetkým. Prosím, usaďte sa. Pripravte si, prosím, hlasovacie karty. Ja by som začala teraz um, rada s hlasovaním, aby sme um, nemeškali, pretože nás čaká ešte diskusia s komisárom. Máte všetci hlasovacie karty? I see a lot of uh, movement, so I think you are preparing. Let's do um, a check. Urobíme si kontrolu. Thank you. So, first of all... Ak súhlasíte s programom rokovania a nemáte pripomienky, tak môžeme program rokovania považovať za schválený. Mám niekoľko oznamov. Mimoriadne zasadnutie v Štrásburgu sa bude konať 13. marca v pondelok od 7. večer. Bude trvať hodinu a pol a budeme viesť dialog s komisárom Ariasom Kanetem v rámci štrukturovaného dialogu. Druhé oznámenie je to zmena na sekretariate Envy. Pani Postu, administrátorka, mm, začala pracovať od 1. marca pre sekretariat Envy a v mene výboru by som ju rada privítala medzi nami. Máme tlmočenie do 21 jazykov. A ako zvyčajne, spis na dnešné zasadnutie máte k dispozícii v elektronickej forme v aplikácii pre meetingy. Rozdali sme odporúčania koordinátorov, dúfam, že ste si ich pozreli. <clears throat> Ak nemáte výhrady, môžeme považovať tieto podklady za schválené. A ak nemáte výhrady k zápisnici predchádzajúceho zasadnutia z 8. decembra 2016 z 23. a 4. januára 2017 môžeme schváliť. Teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Prvá správa je správa pána Tanasesku. Pozmeňovací návrh 57. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Ale overíme si to, pretože e, to nebolo úplne jasné, takže 57. The vote is open. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 58 za. Proti zdržali sa, zamieta sa. 59, prepačte. Dobre, overíme si 58. 58. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Niekto nehlasoval, ale Zamietnuté 59 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 60. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. A druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa kontrola. Jedna skupina sa mi tam neukázala. The vote is open. The vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené. 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. 61. Odpada. 62. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. 63. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 64. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 65. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 68 za. Proti? zdržali sa, zamietnuté. Jedenástka odpadá. Nie. Nie, Hlasujem aj o jedenástke. Kto je za jedenástku? Kto je proti? Zdržali sa, zamietnuté. 66. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Nezdvihli ste poriadne ruky, takže overíme si. The vote is open. <laughs> That's why you didn't raise your hands. Teraz uh, teda musíte hlasovať elektronicky. Končím hlasovanie. Je to schválené. 70. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. 71. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Za, zamietnuté. 72. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 14. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 75. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa schválené. 76, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 77 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 15 za, proti, zdržali sa, schválené. 78 za, proti, zdržali sa, schválené. 79 za, prepačte, 78. Chcete niekto overiť? Dobre, takže kontrola. The vote is open. But I have to tell you that you're... Ale musím vám povedať, že nezdvíhate ruky poriadne. Ja to potrebujem vidieť. Musíte zdvíhať ruky. Je to zamietnuté. 79. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. 80. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa kontrola. It's open. It's closed. Reject. Zamieta sa. 16, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. 17 za, proti. Zdržali sa, schválené. 81 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 82 za, proti. Zdržali sa, Schválené. 83 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 18 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 85 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 86 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 87 za proti, zdržali sa, schválené, 88 za, proti, zdržali sa, no, zamieta sa, 89 za, proti, zdržali sa, kontrola. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Adopt. Schválené. 90 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 91 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 92 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 93 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 19 za, proti, zdržali sa, schválené. 20 za, proti, zdržali sa, schválené. 21 za, proti, zdržali sa, schválené. 22 za, proti, zdržali sa, schválené. 95 za, proti, zdržali sa schválené, 23 za, proti, zdržali sa schválené, 96 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 24 za, proti, zdržali sa schválené, 98 za, proti, zdržali sa schválené, 99 za, proti, zdržali sa schválené, Nevidela som SAD, takže urobíme si kontrolu. The vote is open and the vote is closed. Schválené. 100. Kto je za? Kto je za? Ešte raz. Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. Je 101 za, proti, zdržali sa, e, zamieta sa, 25 za, proti, zdržali sa, schválené, 102, odpadá, 104 za, proti, zdržali sa, schválené, 105 za, proti, zdržali sa, schválené, 107 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 26 za, proti, zdržali sa, schválené, 108, 109 naraz, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si. The vote is open and the vote is closed. Adopted. Where are we? 110. 110. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 111. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamieta sa. 112. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamieta sa. 113 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 114. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 27. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 115 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 116 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 117 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 118 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Kontrola. The vote is uh, open and the vote is uh, closed. Adopted. 28. 28 odpadá. Sto kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 120 za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 121 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 29, kto je za, proti, zdržali sa, e, schválené. 122, kto je za, predpačte, to odpadá. 124, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 125 za, proti, zdržali sa, schválené. 126 za, proti, zdržali sa, Zamieta sa 127 za, proti. Zdržali sa e, zamietnuté 128 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 129 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 130 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 131 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 30 za, proti, zdržali sa, schválené. 31 za, proti, zdržali sa, schválené. 32 za, proti, zdržali sa, schválené. 33 za, proti, zdržali sa, schválené. Jednotka za, proti, zdržali sa, schválené. 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 35 za, proti, proti, zdržali sa zamietnuté, 36 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 2 za, proti, zdržali sa, schválené, 38 za, proti, zdržali sa, schválené, trojka za, proti, zdržali sa, schválené, 40 odpada, 41 za, proti, zdržali sa schválené. Štvorka za, proti, zdržali sa schválené. 43, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 44 za, proti, zdržali sa schválené. 45 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 46 za, proti, zdržali sa, Schválené. 47 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 48 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 50, 50 naraz. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 49 za. Proti. Zdržali sa schválené. 61 za proti, zdržali sa schválené. Sedmička, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 53 za, proti, zdržali sa schválené. Prepačte, zamietnuté. 8, kto je za, osmičku, proti, zdržali sa schválené. 54 za, proti, zdržali sa schválené. 55 za, proti, zdržali sa schválené, 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté a teraz záverečné hlasovanie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Next vote is uh, on Ďalšie hlasovanie je správa Gambus. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 2. Za? proti, zdržali sa, schválené. 97. T- t- nie, 98, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. 5, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Stovka za, proti, zdržali sa schválené, 101 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 102 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 104 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 105, 104 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 105 za, proti, zdržali sa, Urobíme si kontrolu. 105. I think it's adopted. I Yeah. And it is... Let's close the vote. And it is clearly adopted. Je to schválené jednoznačne. 106 za, proti, zdržali sa schválené. 120 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa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 108, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválen. Kompromis 4 za, e, proti, e, schválené 15 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté 110 za, proti, zdržali sa schválené 16 za, Proti? Kto je za 16? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržiava, je to schválené. 17 za, proti. Zdržali sa schválené. 18 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 19 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 20 za. Overíme si 19, dobre. Otváram hlasovanie 19. Is that rejected? It's adopted. It's the opposite, yeah. Nie, je to schválené, naopak. Môžete ma opraviť kedykoľvek, sa pomýlim. Je to jednoznačne schválené. Bola to chyba v mojom vyjadrení. Ja som mala na mysli schválené. Povedala som zamietnuté 20. Nie, prepačte. 18 si overme. Prosím, majte so mnou trpezlivosť. Otváram hlasovanie o 18. And the vote is closed. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 21 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 6 za proti, zdržali sa prijaté 23 za, proti, zdržali sa prijaté 118 za, proti, zdržali sa prijaté 24 za, proti, zdržali sa prijaté 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté 26 za, proti, zdržali sa zamietnuté 27 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 28 za, proti, zdržali sa, prijaté 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 30 za, proti, mm, prijaté 31 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 113 Chcete si preveriť 48? Kde je 48? 28? Pýta sa pani predsednička. Ale od 28 sme už dosť vzdialení. Sú určité e, skupiny, kde nie je úplne konzistentnosť medzi jednotlivými riadkami, takže môže e, sa vám stať, že moja interpretácia nie je v súlade, ale je to kvôli tomu, že tie hlasovania sa menia. Takže 113 za, proti, zdržali sa prijaté, 32 za, proti, zdržali sa. To si preveríme. Kontrola 32. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté 33 za, proti, zdržali sa. To si preveríme. Sťažujete mi život, Alde. Končím hlasovanie. Je to prijaté 34 za, proti, zdržali sa. Preveríme. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 7, kto je za? Proti, zdržali sa prijatí. 36 za. Proti, zdržali sa. Preveríme. Preveríme si 36. Končím hlasovanie je to zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí, 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí, 41 za, proti, zdržali sa Zamietnuté 117 za, proti, zdržali sa prijaté. 42 za, proti, zdržali sa. To si preveríme. Preverujeme 42. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí, 46 za, proti, zdržali sa prijaté, 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 49 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 50 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 51 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 52 za, proti, zdržali sa prijaté, 119 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 53 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 54 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 55 za, proti, zdržali sa, zamietnuté kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijatý 62 za, proti, zdržali sa, prijaté 63 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 64 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 65 za, proti, zdržali sa, prijaté, 66 za, proti, zdržali sa, prijaté, 67 za, proti, zdržali sa, prijaté, 68 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 69 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 70 za, Dobre, preveríme si 69. Končím hlasovanie, je to prijaté. Viem si to vysvetliť iba tak, že ste neskôr e, zdvíhali ruky, lebo tento výsledok vyzeral jasne. Takže 70 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 71 za, proti, zdržali sa prijaté, 72 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 73 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 74 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 75 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa, prijaté. 77 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 78 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 80 za, proti, zdržali sa, prijaté. 81 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 82 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 83 za,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 Otváram hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie a je to prijaté. Nasleduje e, hlasovanie o správe pani Konečnej o palmovom oleji. Prosím, snažte sa e, sústrediť, lebo to bude dosť dlhé hlasovanie. Takže najprv DV, časť 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté DV. Časť 3. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Inta, jedna ča- prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Agri, dva vypadlo. Pýta sa pani predsednička. Takže Agri 68. Prvá časť, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Agri 4, za, proti, zdržali sa, prijaté prijaté, Agri 5 za, proti, zdržali sa prijaté, Agri 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Agri 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Sedemdesiat za, proti, zdržali sa prijaté. Int Inta 2, časť 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Inta 5, za, proti, zdržali sa, prijaté. 90, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1, za, proti, zdržali sa, prijatý. 84 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 2 za, Máme tam nejaké agri? O, prepačte, myslela som, že je to nadpis. Takže Agri 32 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté, 87 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 96 za, proti, zdržali sa prijaté, 95 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 97 za, proti, zdržali sa prijaté, 98 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté, 107 za, proti, zdržali sa prijaté, 110 za, proti, zdržali sa prijaté, 113 za, proti, zdržali sa prijaté. 115 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Agri 55 za, proti, zdržali sa prijaté. 132 e, za, proti, zdržali sa prijaté, DV 11, časť 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 140 za, proti, zdržali sa, prijaté. 142 za, proti, zdržali sa, prijaté. Inta 15, časť 1, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. DV17, e, časť 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 159 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 162 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. Agri 52, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 186 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 187 za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatý 191 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 201 za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 60 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatý. 108 za, proti, zdržali sa prijaté. 99 za, proti, zdržali sa prijaté. Inta 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 128. čas 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, ale overíme si to. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. A je to prijaté. Ospravedlňujem sa. Agri 29 za, proti, zdržali sa prijaté. DV 23, časť 2, to odpadáva. Takže DV 25 za, proti, zdržali sa prijaté, DV2 za, proti, zdržali sa prijaté, DV3 za, proti, zdržali sa prijaté, Agri 67, prijaté, Agri 69 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 209 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Agri 12 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijaté. 219 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. 227 za, proti, zdržali sa, prijaté. 245 odpadáva, 126 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijatý. 924 za, proti, zdržali sa, prijaté. 926 za, proti, zdržali sa, prijaté. 928 za, proti, zdržali sa, asi prijaté, ale preveríme si to. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. A je to prijaté. DV4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, prijaté, pardon. DV5, čas 1 za, proti, zdržali sa, prijaté, Agri 18 za, proti, zdržali sa, prijaté, Agri 21 za, proti, zdržali sa, prijaté, DV19 za, proti, zdržali sa, prijaté, DV20 za, proti, zdržali sa, prijaté. Agri 24 za, proti, zdržali sa, prijaté. 99 za, proti, zdržali sa, prijaté. DV 27 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. Agri 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 200 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 234 za, proti, zdržali sa, zamietnuté Agri 70 za, proti, zdržali sa, prijaté 914 za, proti, zdržali sa, zamietnuté Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijatí. 247 za, proti, zdržali sa prijaté. 111 za, odpadáva to, pardon. Agri 15 e, za, proti, zdržali sa prijaté 248 za, proti, zdržali sa prijaté Agri 34 za, proti, zdržali sa prijaté Agri 36 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatí. DV5 e, za, proti, zdržali sa prijaté. Nepovedala som, že to bola časť 3. Takže hlasovali sme o časti 3. 114 za, proti, zdržali sa, prijaté. Agri 42 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 43 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 62 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 260 kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Kto, kto to hovorí, prosím, prihláste sa. Nepo, nerozumela som, prosím, použite mikrofón. Agri 62. Dobre, preveríme si Agri 62. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 260. 263. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 265. Kto je za? Proti? Je to prijaté. Jednotka za, proti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 proti, zdržali sa prijaté, 15 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijaté, 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 21 za, proti, zdržali sa, to si preveríme, 21. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 23 za, proti, zdržali sa prijaté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté. 29 za, proti, zdržali sa prijaté 30, 3 za, proti, zdržali sa. Preveríme si to. The vote is uh, that we are voting on uh, so we are voting on 33. Hlasujeme o 33. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté 34 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 35 za, proti, zdržali sa, povedala by som zamietnuté, ale preveríme si 35. -ku. A vote is uh, closed. No, it's adopted. Tak, asi. Je to prijaté. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa prijaté. 23 za, proti, zdržali sa prijaté. 39 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 40 za, proti, zdržali sa schválení. 42 za, proti, zdržali sa schválení. 43 za, proti, zdržali sa schválení. 40 teda kompromis 24 za, proti, zdržali sa, schválený. 48 za, proti, zdržali sa, schválený. 49 za, proti, zdržali sa, schválený. 50 za, proti, zdržali sa, schválený. 53 za, proti, zdržali sa, schválený. 55 za, proti, zdržali sa schválení, myslím. Nikto nie je proti. Lebo takmer nikto nezdvíhal ruku proti. Áno, dobre. 50. 55, pardon. Overíme 55. -ku. E, otváram hlasovanie a uzatváram hlasovanie. Schválený. 51. E, Prepadáva. 54. 54 za, proti, zdržali sa zamietnutí 52 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 25 za, proti, zdržali sa schválení, 59 za, proti, zdržali sa schválení, 60 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 61 za, proti, zdržali sa schválení, 62 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 26 za, proti, zdržali sa schválení, 68 za, proti, zdržali sa schválení, 69 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 70 za, proti, zdržali sa, schválený 70, 69, 69, otvoríme, zatvárame, schválený 70, kto je za, proti, zdržali sa schválený, 71 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 72 za, proti, zdržali sa schválení, 73 za, proti, zdržali sa schválení, 74 za, pardon, budeme o ňom hlasovať? Budeme hlasovať, 74 za, proti, zdržali sa zamietnutí, o stanovisku, teraz k stanovisku INTA, a pardon, o tomto nehlasujeme, to je výborná správa. Prejdeme až na poslednú stranu. Konečné hlasovanie. Elektronicky prosím. Otváram hlasovanie teraz. Yes. Good surprise. So I'm waiting for everyone to vote. Takže čakám, kým všetci zahlasujú, ak samozrejme budú chcieť. Hlasovanie uzatváram. Takže sme sa na tom zhodli. Ďakujem veľmi pekne. Týmto sme ukončili blok hlasovania. Blaželám všetkým autorom. O 5 minút očakávame komisára Vela, Velu, takže nechoďte ďaleko.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 Ja. Ja, ja, ja. no, I think Takže, drahé kolegyne a kolegovia, poprosím vás, aby ste sa usadili a spolu so mňou privítali pána komisára Velu, ktorému chcem poďakovať za to, že sem dnes prišiel. Isté, kolegyne, kolegovia, pán komisár akceptoval naše pozvanie, ale zároveň je to príležitosť posunúť vpred štrukturovaný dialog, ktorý je plánovaný a koná sa každý rok. Takže kolegyne a kolegovia, poprosím vás. Ďakujem. Takže, pán komisár, vitajte. Tešíme sa na e, to, že nám poviete niečo o e, pracovnom programe na rok 2017, vašich prioritách po roku 2017 a som si úplne istá, že kolegyňa a kolegov bude zaujímať e, to, čo chcete povedať k rôznym témam týkajúcim sa a vzdialenejšie budúcnosti. Takže nebudem ďalej hovoriť ja. Chcela by som vám dať priestor na to, aby ste vystúpili. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsednička, tieto výmeny názorov sú skutočným milníkom v mojom kalendári, pretože ja som strávil 38 rokov v laviciach Malckého parlamentu ako poslanec, takže viem presne, aké to je a viem, že musím skladať účty a cením si túto príležitosť ehm, informovať vás e, o tom, čo môžete očakávať v nasledujúcich mesiacoch. My sa momentálne nachádzame v polovici mandátu súčasnej komisie a ja E, som strávil vo svojom kresle 2,5 roka. Je to, je to práca, ktorá kombinuje dve e, farby, zelenú a modrú. E, životné prostredie, morské záležitosti a rybolov. A toto prepojenie krajiny a mora mi umožňuje uplatňovať komplexnejší prístup, či už v obehovom hospodárstve, kde môžem riešiť otázku plastov, odpadov, ktoré končia často v mori, ale z hľadiska mora aj morskej biodiverzity a boja proti nelegálnemu rybolovu. Pred niekoľkými eh, rokmi um, prezident Juncker prezentoval bielu knihu, teda akýsi rodný list Európy a eh, činnosti z tejto bielej knihy sa budú uplatňovať aj počas tohto roka. Juncker v tej bielej knihe vyslal jasný signál. Robme to, čo vieme a robme to dobre. A naša, naše politiky fungujú dobre. E, Európska únia je dôležitým hráčom na globálnej scéne, k čomu nás zavezujú naše záväzky, e, do ktorých sme vstúpili a nemali by sme strácať do ani to, že zabezpečujeme mieru ochrany, o ktoré môžu ľudia v iných častiach sveta len snívať. Čistejšia voda, čistejšie produkty, čistejšie životné prostredia. Robíme to prostredníctvom dohôd a 27 členských štátov naďalej e, bude môcť byť takýmto príkladom aj v budúcnosti. A na to, aby sme si zachovali e, túto vedúcu pozíciu, sa teraz snažíme e, realizovať princípy obehového hospodárstva v praxi a chceme dokázať tým, ktorí tvrdia, že to nejde, že sa to predsa len dá. O niekoľko dní sa stretnem s vašim spravodajcom na pléne, kde budeme hovoriť o návrhoch, ktoré by mali zabezpečiť, e, aby sme využili hospodárskú hodnotu nášho odpadu. A teda návrhy, ktoré sa týkajú odpadu, ma prekvapili pozitívne rýchlosťou, e, ako reaguje táto snemovňa. Takže chcem poďakovať Simonovi Bonafé aj tieňovým spravodajcom za to, že spracovali takmer 2000 pozmeňovacích návrhov do jednoznačného jasného mm, stanoviska parlamentu. A schválenie tohto návrhu bude znamenať, že namiesto pálenia alebo zakopávania e, ceného odpadu do zeme e, vytvoríme trhy na tieto materiály, že podporíme nové podnikateľské modely a vytvoríme aj, aj pracovné miesta v obehovom hospodárstve. Obehové hospodárstvo sa teraz presúva z fázy teórie do praxe a prechádza z papiera do reality a realizuje sa mnoho iniciatív, ktoré podporujú iniciatívy a predstavujú stimuly a katalizátor zmeny. A tento rok práve e, vytvoríme monitorovací rámec, tak ako ste to žiadali aj vy, e, na e, hodnotenie nášho pokroku v naplňaní akčného plánu pre obehové hospodárstvo a skúmanie, ako ďaleko sme sa dostali vo všetkých týchto aktivitách. Pôvodne komisia navrhla aktualizáciu legislatívy vo forme obmedzenia ehm, vstupov nebezpečných odpadov ako elektronických zariadení do dobehového hospodárstva a som veľmi rád, že som mohol komunikovať so spravodajcom tejto správy a tiež chceme eh, pozdvihnúť úlohu energetiky v obevom hospodárstve a dať eh, členským štátom jasné usmernenie v tom, ako túto problematiku riešiť. Nie všetky témy týkajúce sa obojového hospodárstva však napredujú rovnakou rýchlosťou alebo správnym smerom. A tu musím upozorniť, e, upriamiť vašu pozornosť najmä na správne riešenie problematiky hnojiv, pretože sú jasné vedecké dôkazy o tom, že Ehm, kadmium, ehm, je veľmi, kadmium a plasty v ehm, hnojivách spôsobujú vážne problémy pre životné prostredie. Aj produkty, ktoré nesú značku CE, ktorá by mala predstavovať pre ľudí garanciu, že produkty sú bezpečné, obsahujú tieto látky. Stanovujeme prostredníctvom príslušných nariadení úrovne, ktorými chceme obmedziť množstvo kadmia a nebezpečných plastov v pôde a moja kolegyňa, kolegyňa, moja kolegyňa komisárka Žbieta Bienkovská už e, pracuje na návrhu, ktorý zavádza primerané lehoty e, ukončenia používania kadmia v e, rôznych produktoch v priebehu 12 rokov. Už dnes máme náhrady a my teraz chceme podporiť európske podniky, aby vyvinuli a našli lepší spôsob, ako dosiahnuť to isté bezpečnejšie. Mojou úlohou je zabezpečiť konzistentnosť týchto rôznych politík a to, aby sa tieto plasty a nebezpečné látky nedostávali do, našich, do našej pôdy, vôd a morského prostredia. Potrebujeme zabezpečiť skrátka to, aby toto nariadenie o hnojivách neznižovalo e, kvalitu e, európskych produktov a zároveň aby chránilo životné prostredie. Tu by som vás poprosil, aby ste preskúmali vedecké podklady a argumenty, z ktorých komisia vychádzala vo svojom návrhu a e, chcem dopredu poďakovať tomuto výboru za podporu e, našej snahy, ktorou je udržiavanie vysokých e, ekologických štandardov a zároveň kvality polnospodárských produktov. Všetci viete, že tieto témy týkajúce sa obehového hospodárstva sú životne dôležité. A v priebehu dnešného dopoludnia som otváral konferenciu zainteresovaných strán Eh, o obehovom hospodárstve, ktorá bude pokračovať zajtra na eh, výbore na ekonomickom hospodárskom eh, výbore EKOSOK. A toto je platforma, platforma, na ktorej si môžu zainteresované strany vymieňať názory a komunikuje sa aj s výborom regiónov. Obeho hospodárstvo totiž spája záujmy súkromného verejného sektora, inovátorov aj podnikateľov, ale zároveň um, nesie uh, zo sebou veľmi dôležitý ľudský aspekt, pretože um, udržiavanie hodnoty európskych produktov v európskej ekonomike nám zabezpečí udržanie pracovných miest a možnosť uh, prispôsobiť sa zmenám, nečakaným zmenám. A preto Komisia bude organizovať Európsky zelený týždeň, e, kde chce zviditeľne zdôrazniť možnosť vytvárania ekologických e, pracovných miest vo všetkých členských štátoch. Takže by som poprosil, aby ste tento odkaz odovzdali vo vašich volebných obvodoch, ale aj tu v Bruseli. Musíme skrátka ukázať, že je budúcnosť pre tých, ktorí e, sú vzdelaní a ochotní pracovať v tomto obehovom hospodárstve. A z našej strany zase musíme zabezpečiť, aby naša legislatíva skvalitňovala životy ľudí. Životné prostredie totiž e, je o, kvali- o zvyšovaní kvality života. Nemali by sme zabúdať na to, že ehm, keď my navrhujeme, e, rokujeme a implementujeme legislatívu, tak toto je hlavný cieľ, na ktorý by sme mali pamätať. A jedným z najjasnejších príkladov je kvalita ovzdušia. E, zlá kvalita ovzdušia je tichým, neviditeľným zabijakom, ale vďaka našim snahám sme e, zabezpečili, aby všetky vlády túto hrozbu brali vážne. Preto smernica o emisných limitoch, e, ktorá bola schválená v decembri, je krokom vpred a ak sa bude implementovať správne, tak e, by sa mohli znížiť negatívne dopady znečistenia vzduchu na polovicu. A toto je veľmi pekný príklad toho, ako spoluprácou dokážeme zvýšiť kvalitu života a dokonca predlžiť život našich európskych občanov. Podobne e, pri chemických látkach sme e, sa posunuli bližšie k netoxickému prostrediu e, a tieto aktivity sú zhrnuté v 7. environmentálnom akčnom pláne. A iste si pamätáte na legislatívu REACH, kde sme začali v týchto aktivitách a pokiaľ ide o vody, verejnosť má obavy o bezpečnosť pitnej vody a my tento rok prídeme s e, legislatívnym návrhom, pretože pitná voda je veľmi cenný zdroj. Skúmame tiež, ako ju využívať efektívnejšie a zapojiť do obehového hospodárstva. Napríklad nemá zmysel, aby sme pitnú vodu používali na zavlažovanie polí. Ehm, preto chceme tento rok prísť s legislatívnym návrhom, ktorý bude podporovať e, ehm, na zavlažovanie ehm, vôd ktoré pochádzajú z čističek odpadových vôd. My chceme úzko prepojiť čistenie odpadových vôd s polnohospodárstvom a chceme podporiť e, polnohospodárov v tom, aby využívali udržateľnejšie metódy pri e, uplatňovaní, pri využívaní tohto veľmi ceného zdroja. Takisto, pri, takisto je pre európskych občanov veľmi dôležitá príroda a toto sme videli e, na tom, aký veľký záujem majú občania o smernicu o vtákoch a biotopoch a naše oznámenie týkajúce sa tejto smernice um, nasledovalo po veľmi rigoróznom dôkladnom skúmaní a hoci e, táto smernica bola vyhlásená za e, dostatočnú na dosiahnutie svojich cieľov. Ukazuje sa, že v praxi nie sú Takže my sme na toto už upozornili v a no, vy ste na toto upozornili vo svojom uznesení o strednodobom hodnotení strategii o biodiverzite Európskej únie. Avšak e, bude treba vykonať ďalšie kroky, ak chceme všetko toto dostať do praxe. My chceme všetky tieto zlepšenia e, skutočne v praxi realizovať a preto spolu s ďalšími komisármi e, pod vedením prvého podpredsedu Timmermansa pripravujeme akčný plán, ktorým chceme riešiť nedostatky, ktoré ešte sú. A vypracujeme ho v máji a mm, viem, že môj generálny riaditeľ Daniel Kajcha Krespo s vami bude absolvovať detálnejšiu výmenu názorov 21. marca. Na medzinárodnej úrovni Naďalej zlepšujeme reputáciu ako globálneho lídra v ekologických otázkach. Napríklad sa aktívne zapájame do formovania medzinárodnej politiky riadenia oceánov. A v novembri sme si vytýčili 14 aktivít v oblasti tzv. pravidel pre oceány, ktoré zahrňajú aj dáta, udržateľný rast a týmto ukazujeme, že Európska únia ehm, zaujíma efektívny prístup k SDG 14, e, ktorá nás zavezuje k zachovávaniu a udržateľnému využitiu oceánov, moria a morských zdrojov. A mm, ako sme si vypočuli aj na výboroch, ktoré sa zaoberajú touto otázkou, e, my môžeme aj špecifickejšie diskutovať o oceánoch a našej politike pre moria a oceány. Tiež sme dosiahli, myslím, celkom dobrý pokrok e, v boji proti obchodovaniu s E, divými živočišnými druhmi a, invazi- a boji proti invazívnym druhom a to vďaka spolupráci členských štátov a ochote riešiť túto problematiku. Takže teraz sa pozrime do budúcnosti. Čo môžeme očakávať v nasledujúcich mesiacoch? Plasty e, sú určite užitočným materiálom, ale my e, musíme lepšie zabezpečiť likvidáciu plastov a celú, celý životný cyklus E, naša, náš prístup by mal byť flexibilný a jednoduchý a mali by sme e, pamätať na problémy, ktoré sú spojené s využitím plastom, ako napríklad odpad, ktorý e, sa objavuje v moriach. Tu chceme celý náš prístup integrovať tak, aby sme skúmali celý životný cyklus plastov od výroby cez použitie až po likvidáciu. A my predložíme návrh o rozhraní medzi produktami, e, legislatívou o odpade a chemikáliami a týmto budeme odstraňovať niektoré praktické prekážky, ktoré ešte stoja v ceste vyšším mieram recyklácie. Európska únia bola lídrom pri pripravovaní agendy 2030 a takisto sme sa zaviazali plniť 17 e, cieľov udržateľného rozvoja. Toto sú otázky, ktoré sú dôležité pre európskych občanov a e, keď my splníme tieto ciele, tak e, takisto to zvýši dôveru občanov v Európsku úniu. A preto komisia spustí e, diskusiu na platforme pre rôzne zainteresované strany, kde sa bude hovoriť o implementácii cieľov SDG a budeme sa tam vlastne rozprávať so všetkými sektormi Ciele trvalo udržateľného rozvoja sú rámcom pre našu súčasnú aj budúcu environmentálnu politiku. Tento rok e, sa môžeme tešiť na ratifikáciu dohovoru z Minamata, ktorý E, ratifikujú EÚ a jej členské štáty a tým nadobudne účinnosť tento dohovor. Chcem sa pri tejto príležitosti poďakovať za prácu na balíku pre ortuť. To bola vlastne, to vydláždilo cestu e, ratifikácií a to nám umožní žiť v zdravšej spoločnosti bez olova. Dôležitou úlohou komisie je aj to, aby zabezpečila, že členské štáty budú plniť svoje sľuby, že budú implementovať legislatívu, ktorú kolektívne schválili. To si niekedy vyžiada aj e, rôzne e, postupy, rôzne zásahy, ktoré možno nebudú vnímané pozitívne, ale e, zvýši to, myslíme si, podporu verejnosti. Napríklad, keď budeme znižovať emisie oxidov dusíka, tak znížime počet predčasných umrtí v Európe. V roku 2013 70 e, tisíc občanov umrelo predčasne kvôli znečisteniu ovzdušia. A to je viac e, ako um, počet ľudí, ktorí umierajú pri dopravných nehodách. No a preto sme vlastne už e, otvorili konanie o porušení zmluvy proti 12 členským štátom, a poslali sme e, posledné varovanie piatim veľkým členským štátom v januári tohto roka. Nerobíme to s veľkou radosťou, ale komisia musí pristúpiť k určitým opatreniam, keď členské štáty nekonajú. E, pokiaľ ide o výbor EMIS, e, ktorý sa venuje emisiám z automobilov a súvisiaciemu škandálu, očakávame s napätím, aké predloží výsledky. To takisto bude viesť k lepším výsledkom a k čistejšiemu vzduchu. Minulý mesiac sme e, začali revíziu implementácie environmentálnych právnych aktov. Chceme identifikovať členské štáty, ktoré musia ešte zvýšiť úsilie pri implementácii environmentálnej legislatívy. Minulý mesiac e, som sa stretol s ministrami životného prostredia a e, Predstavil som rade tento proces revízie environmentálnej legislatívy. Je veľmi veľa pravidel, ktoré sú nerovnako implementované naprieč Európskou úniou a to vyvoláva veľké náklady aj veľké škody v spoločnosti. No a tento proces legislatívnej revízie patrí do e, celkového kontextu našich prác na lepšej implementácii a na lepšom zabezpečení dodržiavania legislatívy a takisto na lepšom reportingu. E, my chceme spolupracovať proaktívnejšie e, s členskými štátmi a nechceme zbytočne zavádzať dlhé súdne konania. Samozrejme. A vy ste takisto tí, ktorí hlasujú o pravidlách a o environmentálnej legislatíve a mm, my sa snažíme, aby vlastne legislatíva, ktorú vy tvoríte, bola správnym spôsobom zavádzaná do praxe, tak ako ste to vy zamýšľali. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, teraz sa vyjadria koordinátori alebo ich zástupcovia. Pán Belet, nech sa páči, za EPP. Ďakujem, pani predsedajúca, komisár ďakujeme za to, že ste nám poskytli tento prehľad o projektoch, na ktorých práve pracujete. Ja mám všeobecnejšiu otázku. Vy hovoríte o tom, že sa teda nachádzame už za polovicou volebného obdobia. Onedlho budeme oslavovať 60. výročie vzniku EÚ. A e, na dnešnom a zajtrajšom samite hlavy štátov a vlád budú diskutovať o tom, ako posilniť európsky projekt a ako vy vnímate svoju úlohu v tomto celom procese? My implementujeme e, legislatívne návrhy, napríklad o plaste, ktoré sú v prípravnej fáze, takisto balík pre vytvorenie obehového hospodárstva, e, balík spravodajcu Bonafé. Dúfajme, že to bude odhlasované čo najskôr. Takisto NEC, smernica NEC, to je úspech, tzv. fitness check e, programu Natura 2000, to je všetko veľmi dobré, to sú dobré výsledky. A teraz stojíme pred otázkou, ako ukázať e, svetu ešte e, väčšie ambície. Keď sa pozrieme na prvý návrh dokumentu, o ktorom sa dnes večer bude diskutovať na samite a má byť potom schválený v Ríme, e, mala by to byť rímska deklarácia, mm, Samozrejme, udržateľnosť, trvalá udržateľnosť je teraz veľmi dôležitá v ekonomike. Musí to byť jedným z odrazových mostíkov pre budúcnosť Európy. No a teraz nás čakajú dvojročné, minimálne dvojročné rokovania o Brexite. To bude celé len o Brexite. A počas toho budeme musieť nejako oživiť a znovu naštartovať európsky projekt. No a vaše portfólio je v tej budúcnosti Európy veľmi dôležité. Takže ja sa pýtam, aké iniciatívy ešte chystáte, okrem plastov napríklad? Čo by sa dalo ešte mm, um, implementovať a pripraviť počas tých dvoch, e, dva pol roka, ktoré nás ešte čakajú? A potom, čo si myslíte o viacrýchlostnej rýchlostnej Európe, keď sa nedohodne 27 členských štátov na niečom, e, niektoré členské štáty začnú spolupracovať e, bez ostatných. Čo si myslíte o tomto a ako by sa to dalo uplatňovať vo vašom portfóliu? Budú členské štáty, ktoré určite budú chcieť byť na čele v nejakých spisoch. Vy ste teraz predsedajúcou krajinou, máte špeciálnu pozíciu a my sa nachádzame na kryžovatke európskych dejín. Ako teda využiť e, ten potenciál, e, ktorý nám poskytuje trvalo udržateľné hospodárstvo, aby sme to ukázali občanom. Ďakujem. Ďakujem, pán Belet. Zaujímavé otázky. Áno, nachádzame sa v polovici obdobia, volebného obdobia a oslavujeme 60. výročie začatia európskeho projektu. Bude sa to oslavovať v Ríme. My to oslavujeme preto, lebo sme naozaj dosiahli reálne výsledky. Keby sme e, pracovali 60 rokov na nejakom projekte, ktorý nám nič nedal, tak by sme to asi neoslavovali. Ale to, že to budeme oslavovať, to dokazuje, že naozaj ten európsky projekt niečo hmatateľné priniesol členským štátom aj občanom. Urobili sme obrovské pokroky v kvalite ovzdušia, v biodiverzite, obehovom hospodárstve, ochrana prírody. Samozrejme, ešte nás čakajú obrovské veci, ktoré je treba dokončiť, ale keď sa pozrieme na to, napríklad, čo som ja mal e, vo svojom mandáte, ten zoznam, ktorý som dostal od parlamentu a od rady, e, môžem povedať, že agenda v mojom portfóliu legislatívne je takmer celá splnená. Ale teraz uh, by sme sa mali začať sústrediť na tú najdôležitejšiu vec a to je implementácia tej legis legislatívy, ktorú sme pripravili. Je zbytočné prijímať legislatívne akty jeden za druhým, keď sa neimplementujú. Môžeme teda sa rozhodnúť pokračovať v príjmaní legislatívnych aktov, alebo môžeme sa rozhodnúť že budeme viac pracovať na tej stránke implementácie, aby tá legislatíva bola implementovaná naozaj do písmena. No a to bude teraz ťažisko mojej práce. Môj názor je, že musíme byť stižiadostivejší. Komisia často, pokiaľ ide o ambície, je bližšia pa Európskemu parlamentu ako k iným inštitúciám. No a na komisii je aj urobiť ten finálny kompromis. Ale ctižiadostivosť to neznamená iba stanovovať nejaké vysoké ciele. Myslím si, že vysoké ambície musíme mať aj na úrovni implementácie. Ciele musia byť ctižiadostivé, ale pre mňa tá implementácia je ešte dôležitejšia. Viac rýchlostná Európa, na ktorú ste sa pýtali, to je jedna z možností, ktoré sa nachádzajú vo Bielej knihe. To je jedna z tém, o ktorých sa bude hovoriť v blízkej budúcnosti určite veľa. A ja vidím, že mnohé členské štáty a aj občania e, by chceli ísť touto cestou. Má to svoje výhody a nevýhody samozrejme. Zvyčajne, keď hovoríme o európskom projekte, nejde o to, e, kto sa dostane prvý do cieľa. E, ide o to, že všetci sa tam musíme dostať a máme 28 členských štátov, respektíve 27 o nedlho a toto nemôžeme vnímať ako preteky, kto príde do cieľa ako prvý. Všetkých 27 štátov bude musieť prísť do toho cieľa. Takže keď sa hovorí o e, viacrýchlostnej Európe, mne by sa nepáčilo, keby to e, vyústilo do nejakej, e, do nejakej súťaže. My sa musíme navzájom podporovať Faktom je, že dnes máme 28 členských štátov a každý z nich má úplne inú rýchlosť, ale dôležité je, aby všetci e, všetci išli e, tým istým smerom. Môžu ísť odlišnou rýchlosťou, ale mali by ísť tým istým smerom. Teraz za SAD pán Pavel Poc. Ďakujem, pán komisár. Ďakujem za tento prehľad, ktorý ste nám poskytli. Ďakujeme za to, že ste taký neoblomní v téme hnojiva a kadmium. My chceme naozaj, moja politická skupina sa veľmi snaží o zníženie podielu kadmia e, v hnojivách. E, je potrebné chrániť verejnosť pred toxickými kovmi. Nie je to síce zodpovednosť vášho výboru, ale um, ja oceňujem veľmi vaše neoblobné stanovisko. No a ďalšia vec uh, je, je to je to na programe DG Sante. Zlučeniny ktoré sú veľmi škodlivé a nachádzajú sa v životnom prostredí, ktoré neškodia iba e, nie iba e, človeku, ale aj napríklad populáciám rýb e, sú veľmi škodlivé v morskom prostredí. No a takisto smernica o vtákoch a biotopoch. Sme veľmi radi, že komisia zareagovala na verejnú mienku a rozhodla sa neprepracovať um, tieto smernice. No a Takisto ako je to so smernicou o dobrých životných podmienkach zvierat, to je dôležité tiež pre verejnú mienku. 2. marca ste viedli dialog na vysokej úrovni so zástupcom čínskej štátnej správy pre oceány. Viete nám povedať niečo bližšie o tzv. modrom roku EÚ a Číny? Ďakujem, pán Pok. Pán Poc. Takže Digisanda endokrinné disruptory. Uh, my e, sa podielame na tomto spise, hoci to patrí pod právomoc DG Sante. Je to oblasť, kde musíme byť veľmi mm, opatrní, ale pána komisára Vitejny sa my tu veľmi podporujeme a dúfame, že výsledkom bude naozaj dobré riešenie, ktoré um, zniží prítomnosť endokrinných disruptorov v prostredí. No a pokiaľ ide o hnojivá, najmä otázku kadmia, ako viete, kadmium v potravinách patrí k najväčším zdravotným rizikám a myslím si, že naši občania si naozaj zaslúžia lepšiu ochranu. Hlavným zdrojom kontaminácie je fosfát, teda hnojivá, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve. No a Únia by mala podporiť návrh komisie prepracovať e, nariadenie o hnojivách, aby sa tam znížili podiely kadmia. O tomto sa už hovorí niekoľko rokov, ak nie 10 ročí. E, a teraz je už na čase, aby sme do toho konečne zasiahli, aby sme mohli pomôcť e, tomu, aby sa do tohto cyklu dostali netoxické materiálu, materiály. Nejde iba o to, že sú tam e, toxické látky, ale aké sú účinky tých toxických látok, keď, sú, e, keď ostávajú v obehu, keď sa neustále recyklujú. Ďalším veľkým projektom je obehové hospodárstvo. Nechceme um, recyklovať bioodpad s tým, že sa v tej pôde a v, tých, v poľnohospodárstve, že sa budú stále nachádzať tie toxické látky. Takže kadmium je prepojený na obehové hospodárstvo. No a pokiaľ ide o fitness check Natúry 2000, vy ste spokojní, že sme nezahájili ten tzv. fitness check? Ja som s tým takisto spokojný, ale zároveň som aj smutný, musím povedať, pretože tie smernice sami o sebe, i keď e, fungujú dobre, nám nepomôžu naplniť naše ciele, ak nezačneme brať vážne implementáciu. Bu- minulý rok e, prišlo viacero správ, správa o stave životného prostredia, tá správa o stave prírody, vy ste pracovali takisto na polčasovej revízii stratégií pre biodiverzitu a všetky správy nám povedali jednu a tú istú vec. Ak nezmeníme prístup, tie ciele pre e, biodiverzitu a ochranu prírody nebudú splnené. Čiže ak nezmeníme scénár, v ktorom fungujeme teraz, tak zasa začne ubúdať biodiverzity. um, už keby sme zastavili ubúdanie biodiverzity, by to bol veľký úspech. Viacerí kolegovia e, v parlamente povedali, že potrebujeme akčný plán e, pre implementáciu smerníc o Natúra. Mm. Akčný plán e, bude hotový o niekoľko týždňov a bude sa opierať o výsledky konzultácií, ktoré sme viedli a o, o pripomienky k správam, ktoré sme dostali. A takisto je to v súlade so žiadosťou Európskeho parlamentu o okamžité zlepšenie v oblasti e, implementácie. Pokiaľ ide o moje e, diskusie s Čínou, chcel by som tu e, vyjadri jednu e, požiadavku. Viem, že vy ste vedúci e, výbor, pokiaľ ide o otázku oceánu. Viem, že váš portugalský kolega je veľmi aktívny v tejto oblasti. <clears throat> Prepačte, nemám teraz okuliare. Ale bolo by dobre, keby sme sa stretávali, aby ste vedeli, e, čo sa presne deje naša agenda pre e, oceány. Nie niečo, e, čo by sa týkalo čisto iba napríklad Európy a nemáte tu potom oblasti týkajúce sa teda Číny e, či USA. Sú to globálne oceány, ktoré čelia globálnym problémom a potrebujeme preto nájsť globálne riešenia. A potrebujeme aj globálne kroky, globálne úsilie vyvinúť. E, pomocou nášho e, úsilia pre oceány o medzinárodnom riadení oceánov sme sa snažili toto riešiť. Spomíname tam tri oblasti. Prvou je, že potrebujeme posilniť existujúci právny rámec. Viem, že máme dobrý rámec UNCLOS, ktorý nám poskytuje ten z najlepších nástrojov, ale ešte sa sú tu určité medzery, ako napríklad eh, čo s biodiverzitou a jej chránením za hranicami eh, národných jurisdikcií a podobne. Druhou časťou je redukovať alebo úplne odstrániť škodlivý e, e, tlak zo strany e, ľudstva na oceány. Takže hovoríme to problém ako znečisťovanie, námorný teda odpad v moriach, ale on samozrejme tento problém začína nie v moriach, ale na súši. Takže ako redukovať ten tlak, ktorý ľudia vyvíjajú na moria. A potom v oblasťou je, že potrebujeme lepšie vedomosti o moriach. Ehm, ľudia sa dostali z, zo súše až na mesiac, ale, ale preskočili oceány. Oceány vôbec nie sú také preskúmané. Veľmi veľa eh, financí sme investovali do výskumu Arktídy, ale naozaj musíme eh, investovať viac peňazí do získavania informácií o našich oceánoch. Diskutovali sme s takmer všetkým, z USA, s Čínou, s africkými krajinami, s Čínou. Naše diskusie boli veľmi zaujímavé. Moje prvé stretnutie sa konalo takmer pred e, dvoma rokmi Hovorili sme naozaj rovnakým jazykom, naše príspevky boli takmer identické, takže Čína sa veľmi zasadzuje za túto tému. Tento rok je modrým e, rokom EÚ a Číny a toto je pre nás príležitosť spolupracovať. Tento rok e, bol tiež dôležitý, pokiaľ ide o konferenciu pre oceány. Minulý mesiac sme mali summit e, ekonomistu e, pre oceány v Indonézii, OSN. E, konferencia v New Yorku sa bude tiež konať na tému teda cieľa číslo 14. Predsedať bude Švédsko, jedno z našich členských krajín. A tiež v Malte 5. a 6. oktobra bude dôležitá konferencia naša štvrtá eh, konferencia pre oceány. Prvá sa konala v Washingtone, potom v Čile, ďalšia v Washingtone a štvrtá teda bude v EÚ na Malte, piata sa bude konať v Indonézii a potom ďalšia v Norsku. Ďakujem pekne. Keďže máme dlhý zoznam rečníkov, eh, preberieme eh, tieto otázky v balíčku. Chcem poprosiť pána Demesmakera v mene EKR, aby sa vyjadril. Eh, eh, eh, Ďakujem veľmi pekne. Ja tu vítam pána komisára. Ja vy ste hovorili vo svojom úvodnom vyhlásení aj o tom, že Európska komisia na konci minulého roka konečne sa rozhodla smernice o vtáku a smernice o a smernicu o biotopoch zachovať a ja vám za to chcem poďakovať. Myslím, že nás to mnohých potešilo a spolu s mnohými ďalšími kolegami sa domnievam, že je to správne rozhodnutie a e, aj rozšírená štúdia ukázala, že s tými smernicami nie je nič v neporiadku, je to všetko ako má byť. Takže teraz e, je otázka, e, ako pristúpime k implementácii. A tiež chcem zdôrazniť jednu vec, že je to, že je to veľmi silný signál ktorý občania vnímajú, že sa zaoberáme biodiverzitou a ehm, minimálne 100 tisíc e, občanov, ktorí podpísali kampaň Natural Alert, e, určite bude rado. A, a no teraz je otázka, či e, akčný plán publikujete ešte tento jar, túto jar, alebo, ale rád by som hm, sa dozvedel viac aj o obsahu, lebo o tom ste veľmi nehovorili. A jedna z vecí, ktorú my zdôrazňujeme v správe, <clears throat> ktorá bola schválená minulý rok vo februári, je, že nepotrebná integrácia ochrany biodiverzity a ostatných politík, napríklad e, polnohospodárstva a e, lesného hospodárstva, ktoré pri tomto zohrávajú osobitnú úlohu. A ja by som chcel vedieť, ako spolupracujete s ostatnými komisármi, ktorí toto majú v portfóliu, aby akčný plán, ktorý budete publikovať, naozaj prispel k tejto integrácii, minimálne týchto oblastí, ktorá je nevyhnutná. V správe o biodiverzite um, voláme po prístupe, ktorý by zahrňal všetkých zainteresovaných. To je podľa mňa dôležité, takže sa chcem spýtať, či v tom akčnom pláne budú zainteresovaní a aký, aké zainteresované strany tam budú vlastne zapojené. A posledná vec, pán komisár, e, sa týka um, polovania na um, vzťahové vtáky, ktoré sa koná každú jar. A ja sa chcem spýtať, či toto budete nejakým spôsobom obhajovať a, a, alebo či budete e, podnikať kroky proti tomu. A ja dúfam, že sa vyslovíte jasne proti takémuto polovaniu na tieto vzťahové vtáky, ale mm, bolo by dobré, aby to zaznelo veľmi jasne. Je to veľmi dôležité z hľadiska zachovania dôveryhodnosti u občanov. Uh, ďakujem, pán Gerbrandy, v mene ALDE. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem, pán komisár, za to, že ste opäť e, zavítali medzi nás. Minulé sme mali s vami stretnutie a diskutovali sme tiež o stave prírody e, v rámci teda stratégie biodiverzity e, v prípade strednodobej revízie. A ja som povedal, čo som si myslel, že sa stane po eh, publikácii stavu prírody na tuším 13. Eh, poschodí v budove komisie nejaké naliehavé stretnutie pod eh, inšpirujúcim vedením Európskej komisie, pretože výsledkom bolo, že vôbec nesplňame, vzdialujeme sa od našich cieľov v oblasti biodiverzity a že zle to vyzerá v prípade každého, takmer každého indikátora stratégie biodiverzity. Ale e, čo sa naozaj stalo, bolo, že vlastne bola atakovaná e, smernica o biotopoch e, aj teda zo strany Európskej komisie. Ak niekto je zodpovedný za túto smernicu, tak Myslím, že to spadá pod e, uh, zodpovednosť predsedu Európskej komisie, takže akceptujete veľmi ofenzívnu uh, líniu. Keby ste boli takúto akceptovali a snažili sa zlepšiť uh, situáciu, bolo by to vynikajúce, ale žiaľ Bohu, stal sa pravý opak. Žiaľ, e, teda to, e, k čomu došlo včera v, na Malte, je takým e, emblemom tej straty biodiverzity, ktorej sme momentálne svetkom. Takže čo naozaj chcete urobiť? Nie len teda, teda okrem publikácie toto akčného plánu, pretože všetci vieme, že to zďaleka, zďaleka nepostačuje. Poľnohospodárstvo je jeden z hlavných dôvodov straty biodiverzity Nepodarí sa nám to urobiť bez farmárov, ale momentálne je veľmi ťažké, aby sa postavili za rovnaké ciele. Požiadal som komisára Hogana e, pred troma týždňami. Spýtal som sa ho, e, čo od neho môžeme očakávať v tejto oblasti a on mi povedal, že mám počkať na ďalšiu poľnohospodárskú politiku. Tá príde po roku 2021. Teda a to už bude po ukončenia, e, po ukončení platnosti, po ukončení cieľov e, aktuálnej stratégie biodiverzity. Takže čo chcete urobiť a ako chcete presvedčiť vašich kolegov, že e, je to naozaj naliehavá otázka a treba konať okamžite. Ďalším príkladom toho, kde sa momentálne nachádzame, je, že všetci teraz sledujeme to, čo sa deje v Poľsku Eh, pokiaľ ide o les Pilovica, musím povedať, eh, že vám chcem zablahoželať eh, k vašim krokom, ale jediná reakcia zo strany Polska je, že jednoducho pokračujú ďalej v ťažobnej činnosti napriek právnym krokom, ktoré komisia podniká. Takže napriek tomu, že sme teraz na konci právneho postupu, tak k väčšine škody už došlo. Takže myslím, že je tu potrebná odvážnejšia stratégia než tá, ktorú ste e, uplatňovali doteraz. A ďalej, čo chcete urobiť, e, aký máte plán, e, nejaký naliehavejší plán, než len obyčajný akčný plán? Ďakujem. Ja mám ďalšie dve otázky. Pani eh, Boylan. Ďakujem, eh, pani eh, predsednička, ďakujem a pán komisár za to, že ste dnes medzi nami a mám príležitosť položiť vám otázky. Mám špecifickú otázku spojenú s vodami. Chcem sa spýtať, prečo ignorujete demokratické želanie občanov v EÚ. V maj 2012 sme tu mali prvú e, iniciatívu občanov, ktorá žiadala zabezpečenie e, vysokých e, štandardov v súvislosti s vodou, zákaz liberalizácie, pr prístup k vode a sanitácii. V roku 2014 E, tieto želania občanov boli e, podporené zo strany Rady. Európsky parlament tiež podporil demokratické želanie parlamentov, ale odtedy tu máme mlčanie zo strany komisie. E, nejako sa nevenujete tomuto veľmi jasnému volaniu týchto troch inštitúcií, Ekosoku parlamentu a občanov Avšak v prípade e, Írska takto nemlčíte. E, bola vypracovaná aj písomná e, otázka pre parlament. Dôležitý na to bol aj priamy prístup k informáciám. Táto otázka sa dostala až k ombudsmanovi. Takže pýtam sa, kedy začnete rešpektovať demokraciu, kedy uh, budete sa zaoberať e, e, ľudským právom na vodu a kedy začnete byť neutrálni, pokiaľ ide o riadenie e, služieb týkajúcich sa vody v jednotlivých členských štátoch. Ďakujem. Ďalším z koordinátorov je pán Eichhout za zelených. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pán komisár za to, že ste prišli k nám. Musím povedať, že viac menej e, postupujete podľa toho dokumentu, ktorý vám Juncker dal na začiatku tohto e, obdobia, ale nebolo to už jednoduché však. E, týkalo sa to len lepšej regulácie pre lepšej legislatívy pre životné prostredie, takže týkalo sa to len legislatívy, ktorú prijali vaši predchodcovia. A nebolo to teda veľmi, veľmi ambiciozne zadanie. Takže neviem, že či to je niečo, na čo e, ľudia môžu byť e, hrdí, ale medzičasom svet e, sa vyvíja. Vy sa však veľmi nevyjadrujete k týmto témam. Takže v prvom rade reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky prebieha a z vašich e, kolegov e, povedal, že teraz e, sa snaží konzultovať to, čo sa deje v oblasti teda presunu zdrojov do environmentálnejších politík v rámci politiky poľnohospodárstva. Vieme, že nové návrhy reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky momentálne teraz sa na nich pracuje a tie sú kľúčové pre zachovanie biodiverzity. Takže rád by som tu videl veľmi aktívne DGNV, oveľa aktívnejšie za posledné roky. A e, teraz by som prešiel k ďalšej otázke. You have noticed that that happens. and maybe you... A teraz ten uh, škandál s dízlom. And it's pretty condemning... A mm, je to aj zahambujúce pre komisiu a Myslím, že výbor pre, pre životné prostredie by toto mal brať naozaj veľmi vážne, pretože e, ja viem, že sa pripravujú nejaké zlepšenia, ale je stále jeden problém, pretože autá, ktoré e, znečistujú ovzdušie príliš veľa, sa stále pohybujú po európskych cestách. A jednu vec treba povedať jasne. Um, ekologické alebo environmentálne kontroly absolútne neestujú a váš predchodca uh, prišiel s návrhom na takéto ekologické kontroly, ale dostalo sa to do šuflíka kvôli tomuto známu princípu lepšej legislatívy. Nebolo to považované za e, dôležitú tému, no ale e, tento škandál s dýzlom je dôležitý. Ide tu o zdravie našich občanov. A teraz počujem z vašich úst, že e, to e, chcete znova e, preberať. Prosím, zasaďme sa za to veľmi silne. Ide tu o zdravie našich občanov a my si tu želáme vidieť komisára, ktorý sa naozaj bude aktívne zastupovať za zdravie občanov. Ďakujem. Teraz naša podpredsednička, pani McGuinness, nech sa páči. V prvom rade ďakujem pani predsednička, ďakujem kolegom za to, že sa môžem vyjadriť a ďakujem pán komisár za vašu prezentáciu a e, za to, že sa budete venovať tým dvom otázkam, ktoré budeme e, preskutovať osobitne. Takže k poľnohospodárstvu, ktoré už spomínali predačníci, mám tu veľké obavy, som v oboch výboroch pre poľnohospodárstvo aj životné prostredie a ja som dosť frustrovaná tou, týmto falošným rozdeľovaním na no, farmárov a ochranu životného prostredia. Ako pán Temesmakers povedal, potrebujeme farmárov, aby chránili životné prostredie, aby nám poskytovali potraviny, oboje a moji kolegovia v týchto výboroch aj na komisii sa snažia e, prekonávať e, túto medzeru. Je to potrebné. Ak sa nám to nepodarí, tak ani e, pre životné prostredie, pre poľnohospodárstvo to nebude dobré. Ja diskutujem s mladými farmármi, hovorím im, že oni musia byť aj environmentalisti, aj farmári. Diskutujem aj s farmárskymi organizáciami, aj s environmentálnymi organizáciami, aby sme ich združili, spojili, pretože nemáme čas Potrebujeme tu takéto prepojenie medzi ochrancami životného prostredia a farmárami. farmármi. Je tam obrovská, tam obrovské medzery a tie nejako nepomáhajú. Možno viete a, a, o a, tej zaujímavej e, prezentácie rybárov e, v Európe. Ja si myslím, že to je zaujímavá oblasť, v ktorej by Európa mohla byť oveľa aktívnejšia. Toto je téma, kde vidíme, že ľudia reagujú proti Európskej únii, pretože e, majú dojem, že sa tam zasadzuje iba za tých veľkých a silných a nie miestne komunity. Takže chcem vás poprosiť, aby ste sa e, zaoberali touto otázkou, a e, zaoberali sa obavami ľudí, ktorí pôsobia v tejto e, sfére. E, ďakujem pekne. Ja žiaľ nebudem môcť počkať v miestnosti až teda na vašu odpoveď, ale zapíše si ju môj asistent. Ďakujem. Ďakujem, takže ak by ste mohli zareagovať na tie otázky, ktoré zazneli. Ďakujem, budem sa snažiť to zlúčiť vzhľadom k tomu, koľko tých otázok bolo, pokiaľ ide o tých, ktorí e, požadujú e, viac informácií o smernice a akčný plán, e, teda v vtákoch a biodiverzite. V prvom rade treba zohľadniť pripomienky, ktoré sme dostali a bude treba riešiť hlavné dôvody zhoršovať biodiverzity ako sa spomína v, vo väčšine správ. V tých správach, ktoré máme k dispozícii, eh, hlavným dôvodom znižovania biodiverzity eh, je zvyčajne označované polnohospodárstvo. No a potom sú tu socioekonomické ciele, kde sa akčný plán bude snažiť eh, čo najlepším spôsobom dopracovať k zdravému ekosystému so zapojením ostatných sektorov, ostatných sektorov hospodárstva, pretože nemôžeme um, už uh, pracovať len s, polnohospodármi. A mm, toto je veľký, uh, veľká výzva z hľadiska životného prostredia, ale aj z hľadiska uh, ekonomických príležitostí. To len E, takže sú, pokiaľ ide o zainteresované strany, sú to zainteresované strany, ktoré boli zapojené od začiatku celého procesu, e, od prípravnej fázy. Ja by som chcel apelovať aj na tých, ktorí sa aktívne zapájali počas konzultácií. Rovnako aktívne teraz vystupovali aj vo fáze implementácie. Treba naháňať členské štáty, všetkých zainteresovaných a nútiť ich, aby implementovali akčný plán, ktorý dohodneme a schválime spolu. Tento akčný plán bude zastrešovať tým komisárov pod vedením prvého podpredsedu komisie Franca Timmermansa. Ja som povedal, že to čo skoro nadobudne reálne rozmery, táto spolupráca. A podľa predbežných odhadov niekedy v júni budú prvé výsledky k dispozícii a ja sa teraz chcem spýtať vás, či plánujete k tomuto akčnému plánu uznesenie ako parlament. V tomto akčnom pláne budeme samozrejme e, riešiť veci, ktoré nie sú tak rozpracované v súčasných smerniciach, ako napríklad e, otázku opelovačov alebo zavádzania novej stratégie zelenej infraštruktúry pričom chceme smernicu akčný plán rozšíriť aj, za, aj na rámec oblasti Natura 2000, pretože biodiverzita sa neobmedzuje len na tieto obmedzenia, eh, teda sa neobmedzuje len, len na tejto oblasti Natura 2000. A pokiaľ hovorím o oblasti Natura 2000, tak eh, tým mám na mysli chránené územia eh, na pevnine, kde sme takto pokryli už 20 európskej pevniny a e, zároveň máme chránené morské oblasti a pritom si treba uvedomiť, že naše moria a oceány obsahujú viac ako 60%, 65% celosvetovej biodiverzity, takže ak e, máme skutočne záujem o ochranu biodiverzity, tak by sme sa nemali sústredovať len na súžel aj na, na moria. No a ak ešte môžem niečo povedať k oblastiam Natura 2000, v akčnom pláne by sme radi zdôraznili, že aspoň podľa názoru niektorých z nás um, vytýčenie uh, oblasti Natura 2000 nestačí. My sme už teraz pokryli týmito oblastiami 20 uh, európskej súše, ale koľko z tejto krajiny reálne spravujeme a spravujeme dobre? Asi 50 Takže by som Eh, povedal, že to síce vyzerá opticky tak, že máme 20%, ale možno 10% z nich, alebo 10% eh, celkovej plochy Európskej únie je reálne manažovaných v zmysle pravidel Natura 2000. Teraz polnohospodárstvo. Ako som povedal, eh, štatút alebo stav stav životného prostredia závisí od stavu prírody a polnohospodárstvo sa často uvádza ako prvý E, najzásadnejší faktor znižovania biodiverzity. A ja súhlasím s pani McGuinness, že ak chceme navrhnúť nejaké riešenie, tak e, našim východiskom by nemalo byť e, začať obvinujúco ukazovať okolo seba, hľadať vinníkov, pretože polnohospodárstvo môžeme vnímať ako problém, ale ako súčasť riešenia. No a pokiaľ ide o škodlivé hnojivá, tak e, samotní farmári s nimi neprišli. Prišli s nimi veci a tie hnojivá boli vo svojom časom, čase schválené pri uvádzaní na trh. A keď som hovoril s polnohospodármi, tak som, tak som e, konkrétne to bolo na fóre pre polnohospodárstvo, kde som prehovoril a jasne som e, vyjadril svoje obavy. A tiež som povedal, že keď ja, som hovoril, keď ja hovorím o polnohospodárstve, tak tým neobvinujem celé polnohospodárstvo všetkých polnohospodárov. Existujú tam eh, dobré postupy a horšie postupy. A mm, odpoveď, odpoveď komisie by mala byť taká, že prestaneme podporovať eh, škodlivé postupy v polnohospodárstve a začneme odmeňovať a stimulovať tie, ktoré prispievajú k udržiavaniu a zvyšovaniu biodiverzity. Čiže krátenie dotácií pre zlé postupy a dotovanie lepších postupov. Áno, Ja, my, ja diskutujem eh, s, na vysokej úrovni s kolegom Verhogenom, ktorý chápe tento problém, pretože bol vo svojej krajine ministrom životného prostredia, takže presne chápe, aké problémy sa v tejto oblasti nachádzajú a obaja eh, sa zhodneme na tom, že treba komunikovať s polnospodármi a nemôžeme formulovať akčný plán, ktorý nebude riešiť hlavné dôvody znižovania biodiverzity. E, ten jarný lov zťahovavých e, vtákov, nepodporujem ho. Tento rok poprvýkrát sa nám podarilo zaviesť moratórium na e, lov počas jary v krajine, ktorú poznám ja najlepšie. Ale tento rok poprvýkrát sa Eh, hrdlička poprvýkrát dostala tento zoznam hrdličky. Eh, Sice počas týchto polovačiek eh, nie sú najväčším um, druhom alebo um, ehm, najvä, proste počas jary je zabetých možno 2-3 tisíc hrdličiek, ale um, ten počet stupne do miliónov na jeseň. Takže ja by som uh, sa neobmedzoval len na jar. Niektoré druhy trpia počas týchto lovov aj na jeseň. A toto je jedna z vecí, o ktorej sme sa rozprávali na 13. poschodí v komisii, ten proces trval trocha dlhšie, ale nezabúdajme na to, že keď sme rozbehli uh, tie naše konzultácie, tak sme neočakávali, že by občania prispeli e, nejako veľmi konštruktívne, nemali sme skrátka veľké očakávania, ale musím povedať, že sa to zmenilo na jeden z najväčších konzultačných procesov. Eh, od občanov sme dostali takmer pol milióna e-mailov a to ani nespomínam listy, ktoré sme dostali z členských štátov, od jednotlivých ministrov, mimovládnych organizácií a poslancov parlamentov. Takže sme chceli, aby táto vec, ktorá vyvoláva takýto veľký záujem verejnosti, prebehla naozaj dobre. Teda bolo to väčšie, boli to väčšie konzultácie, než sme čakali, ale eh, konečný cieľ bol vypracovať akčný plán a to sa nám podarilo. Mimochodom, akčný plán, ten ani nebol plánovaný e, v mojom programe, keď som e, sa ujal svojho, svojej funkcie. Ja som mohol pri začiatku svojho mandátu povedať, že nebudeme meniť smernice, pretože fungujú, koniec a ďakujem veľmi pekne. Ale e, chcel som um, aktívne urobiť niečo pre životné prostredie, takže sme sa zhodli na tom, že budeme tento akčný plán predsa presadzovať. Dias del Mundo je ďalšia téma, toto je vec, e, ktorá e, mi leží na srdci, ja som veľmi smutný. E, my sme si dokonca zvolili toto logo vlastne, vlastne my, sme, my dokonca máme v logu te, tento mimoriadný útvar, ktorý sa teraz zrútil na Malte. Takže to je naozaj smutné, že sa stalo, ale to je príroda. Ďalej e, prebieha konanie o porušení v prípade v prípade Bialského pralesa v Polsku. Takže my sme už komunikovali s ministerstvom a e, ministerstvo nás informovalo, že e, tam prebieha ťažba A my komunikujeme o tejto ťažbe dreva v tomto e, pralese s mimovládnymi organizáciami. Ja som teda požiadal ministerstvo, ministra, aby okamžite prestali e, ťažobné aktivity a musím povedať, že sme ponúkli, e, že pozmeníme plán lesného hospodárstva pre túto oblasť, ale táto naša ponuka nebola vypočutá a preto vlastne pokračujeme v tom konaní o porušení a momentálne skrátka prebiehu kroky, ktoré by mali. Pokiaľ ide o vodu, tak eh, stanovisko komisie je v tomto veľmi jasné, bolo vyjadrené niekoľkokrát a ja som eh, viackrát odpovedal aj v písomných, aj ústnych odpovediach na otázky eh, poslancov tohto parlamentu prizval som dokonca pána Simona Kovena samotného a um, nezakrývam nič, čo je známe nám. Je teraz na írskom parlamente a írskej vláde, aby prišla s riešením. A um, princípom je, že treba vždy uh, rešpektovať princíp uh, návratnosti nákladov a princíp, že znečisťovateľ platí. A moji spolupracovníci a, a moje útvary boli poverené, aby odpovedali pani Boylens. Um, ehm, mal by sa to stať ešte tento týždeň, ale neviem o tom nič viac. E, momentálne sa celá táto vec skúma a ja budem samozrejme rešpektovať výsledky príslušného vyšetrovania. Ja som dal inštrukcie všetkým e, mojim pracovníkom, aby plne podporili um, vyšetrovanie ombudsmanky. Pokiaľ ide o to, či môj mandát je jednoduchý alebo nie, či tá moja pracovná náplň je jednoduchá alebo nie, tak to musím povedať, že teda sa mi nezdá, že bol jednoduchý. Pokiaľ ide o reformu CSPS, tak určite budeme súčasťou e, Pri, urč, určite sa budeme zúčastňovať na reforme SPP Um, prebehlo mnoho diskusí medzi mojimi kolegami a kabinetom a k tomu, že môj predchodca robil všetko preto, aby SPP bola zelená. Áno, e, my momentálne hovoríme, že v, že v skutočnosti ozeleňovanie, ktoré malo prebehnúť prostredníctvom SPP, sa ako sa nedostavilo, takže ja samozrejme chcem pokračovať v tom, čo začal môj predchodca. Chcem pokračovať v ozeleňovaní, to je nepochybné. A, a dúfam, že sa e, toto prejaví, prejaví aj v praxi. My jednoducho bez vašej podpory to nezvládneme. A takisto budeme potvorať podporu rady Um, Dieselgate, toto je vec, ktorú bereme naozaj veľmi vážne, pretože je potrebné, aby sa zlepšovali emisie vozidela. Ako som povedal už predtým, e, znečistené vzdušie je neviditeľným zabijakom a verejnosť e, to vníma veľmi citlivo. A my rátame, že naše kroky, ktoré sme podnikli, budú mať vplyv niekedy v roku 2030 aj keď hovoril som o niektorých elementoch programu Čistá, čistá vzdušie pre Európu, hovoril som o veciach, ktoré boli schválené minulý rok, my sa budeme musieť pustiť do implementácia. Ja chcem spomenúť smernicu MCP z roku 2015 a fakt, že teraz pardon, LCP. Fakt, že teraz e, pracujeme na smernici LCP znova, e, vedie k tomu, že sme vlastne rozbehli dialógy s členskými štátmi o sprísňovaní e, predpisov. E, teraz prebieha s Írskom takýto dialog, pripravuje sa s Luxemburskom a s Maďarskom a cieľom je podporovať e, vynúcovanie plnenia pravidel a takisto pracujem s malským predsedníctvom na ratifikácii Jeteborského protokolu, čo znamená, že teda ide o emisie um, z tretich krajín. No, pokiaľ ide o ekologické inšpekcie, tak toto je určite na programe, pričom e, ide o celkové podporenie princípu prístupu k justícii. Jedna vec, ktorú by som chcel doplniť k tomu, čo povedala pani McGuinness, je, že určite, teda my, Určite budeme skúmať e, otázku zniženia dopadov rybolov v Európskej únii. No a teraz e, k tej vode a írskej otázke. Jeden z našich kolegov, riaditeľ Orel, myslím, e, mal, mal vlastne vystúpenie pred írským parlamentom. To trvalo nejak, tá diskusia tam trvala nejaké 2,5 hodiny. Takže my E, sa neskrývame a komunikujeme. Prepačte, pán komisár, my sme mali veľmi konkrétnu otázku. Európska komisia mala odpovedať, teraz vlastne ubehol viac než rok, odkedy parlament požiadal komisiu o odpoveď. Áno, áno, to e, súvisí s tou e, iniciatívou občanov o prístupe k vode. Ja myslím, že tam bolo nejakých, nejaký milión podpisov a toto takisto je vec, na ktorej sa pracuje. Um, kolegium sa tým už zaoberalo. Asi pred 7 alebo 8 týždňami. Dobre, takže ďalšie kolegovia, Simona Monov. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pán komisár za to, že ste dnes prišli medzi nás. Predrečníci spomenuli, že treba prekonať rozpor medzi ochrancami životného prostredia a poľnohospodárstvom. Nechcem byť hereticky, ale myslím si, že výzva, e, e, ktorá pred nami stojí, e, tou je prekonať aj ďalší rozpor životné prostredie versus priemysel. Myslím si, že e, ide tu aj o tvorbu kvalitných pracovných miest, e, eh, HDP, technologické inovácie, toto sú všetko veľmi dôležité mm, tla, tlaky, ktorým sa musíme venovať. E, obehové hospodárstvo e, v tejto e, sfére má veľmi dôležitú úlohu. Ide o to, aby sme neprichádzali o e, prvotné súroviny, ktorých máme v Európe veľmi málo. Treba ich recyklovať z odpadov, treba sa ale zaoberať aj udržateľnejšími produkčnými cyklami, zaoberať sa jednoducho otázkou trvalej udržateľnosti Ehm, budúci týždeň e, už bude parlament hlasovať o e, tých štyroch e, smerniciach týkajúcich sa obehového hospodárstva. Povedal by som to takto, pán komisár prijatie Európskeho parlamentu, pozície Európskeho parlamentu k týmto bodom nie je e, konečným bodom, ale naozaj len východiskom, pokiaľ ide o prechod e, európskej ekonomiky smerom k obehovému hospodárstvu. A treba, aby to bolo potvrdené krokmi, ktoré už sa spomínajú v akčnom pláne. Vy ste spomenuli E, predtým už niekoľko e, akcií. Ja chcem spomenúť dve. Stratégia e, pre plasty je jednou z nich. Ja si myslím, že táto sa zabra veľmi, veľmi citlivo, citlivým materiálom plastami. Spomíname ich často v súvislosti s odpadmi v moriach, ale treba sa zabrať aj ťažkosťami s recykláciou plastov. No a samotný priemysel, koľko chce investovať do výskumu bioplastov. Takže e, skôr než oznámenie e, od začiatku e, tu budeme potrebovať aj, aby sa to posilnilo nejakými legislatívnymi návrhmi, táto oblasť už od tej prvotnej fázy. A vy ste hovorili o e, vodách v súvislosti s poľnohospodárstvom. E, som veľmi rada, že sa chcete zasadzovať, aby toto e, opatrenie sa prijalo možno ešte pred letnou pauzou a určite do konca roka. Ja som za toto nastavenie aj preto, že sa e, šepkalo, že táto e, smernica sa netýka mnohých členských štátov a teda by sa mohla považovať za sekundárneho významu, ale ja si myslím, že práve preto, že potrebujeme zabezpečiť e, dobre využívanie zdrojov a preto táto smernica je veľmi dôležitá, treba ju čo najrychlejšie prijať. No a potom taká výzva z mojej strany. Bola by som rada, keby ste e, sa viac nechali počuť v súvislosti s investíciami, ak e, teda prechod treba e, podporiť a sú tu odlišné rýchlosti v Európe. Nemu, musíme vlastne podporovať tie krajiny, ktoré trošku pokrivkávajú pri príjmaní opatrení v tejto oblasti. Ja som pripravená vás v tomto podporovať. Ďakujem pani Švica. Ďakujem. Ja mám jednu e, konkrétnu otázku pre pána Velu, pretože on je zodpovedný za ochranu morí, oceánov a životného prostredia. Chcem upozorniť na Chorvátsko, ktoré je členským štátom EÚ, ktoré rešpektuje, ktorý rešpektuje všetky kritéria environmentálnej legislatívy, ale máme problém s našimi susedmi, pretože naši susedia nerešpektujú ochranu životného prostredia a preto my Chorváti máme problém. Napríklad v Bosanskom brode je rafinéria, ktorá znečistuje ovzdušie, ktoré potom dýchajú Chorváti. E, takisto a v Albánsku E, sa vyhadzujú do mora obrovské množstva odpadu, ktoré sa potom dostávajú na, jadronské, na jadranské pobrežie. Čierna hora, ktorá e, robí ropné vrty v Jadranskom mori. My všetci potom v Chorvátsku znášame dopady tohto. Máme tu bal, e, bazilejský dohovor, ba, barcelonský roz, dohovor a všetky ostatné dohovory, ktoré majú kontrolovať znečistenie. Ako komisia e, môže zabezpečiť, aby aj kandidátske štáty rešpektovali e, medzinárodné dohovory e, o ochrane životného prostredia. Much, Ďakujem, hovorí ďalšia rečnička, pani Meissner. Som veľmi rada, že tu pán komisár a že máme možnosť mu položiť otázky. Ja chcem poďakovať na jednej strane za oznámenie o manažmente oceánu. Ja si myslím, že to bolo veľmi dôležité. Um, osobitne otázka globálneho manažovania morského prostredia je vynikajúci plán, vynikajúci krok, takže iste e, e, potrebujeme podporiť e, napríklad prehľovanie poznatkov o mori, vedecké skúmanie morí. A ja mám otázku k tejto správe oceánov. Myslíte si, že by bolo dobré rozvíjať alebo rozširovať eh, mm, fungovanie výboru eh, pre rybolov o činnosti, ktoré vykonáva výbor Mare pre moria? Myslíte si, že by to bolo dobré? A druhá otázka je, je oceán, alebo sú oceány nejakou témou rozhovorov s kolegami v eh, komisii, alebo máte nejakú osobitnú pracovnú skupinu, lebo je to vec, do ktorej zasahujú pôsobnosti viacerých výborov, tak v parlamente určite aj portfóli komisárov, čiže eh, rozprávate sa o týchto témach. A posledná otázka, mikroplasty. My sme hovorili eh, o plastoch a eh, mikroskopické častice plastov v oceánoch sú problémom, pretože sa objavujú potom nielen v rybách a vo vtákoch, ale aj v soli z morí. Čiže je nejaká stratégia, ktorá, bude, ktorá plánuje bojovať proti e, e, týmto mikročasticám plastov, ktoré pochádzajú z kolie, z e, stopánok. Čiže máte nejaký plán alebo komunikujete s kolegami o redukovaní množstva tohto mikroplastov, odpad, týchto odpadov? Ďakujem veľmi pekne, pán Ek. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán komisár Vela že ste prišli medzi nás. Nedávno e, v Spojenom kráľovstve, v Nemecku, v Holandsku, aj v Severnom Francúzsku, ale aj napríklad na Novom Zélande a v iných krajinách sme videli e, mimoriadne množstvo veľryb, ktoré um, doslova stroskotávajú na pobreží, opúšťajú more a nevieme, prečo k tomuto dochádza prečo k tomu dochádza ďaleko od e, prírodzeného životného prostredia týchto morských cicavcov. Existuje veľa teórií e, na to, ako to vysvetliť, ale vieme, že v mori je veľmi veľa plastových e, častí a čiastočiek a takisto e, časti e, rybolovných sietí. My musíme konečne s týmto niečo robiť a veľmi vítam úsilie komisie v tejto oblasti ale pravdepodobne um, aj um, znečistenie hlukom uh, v moriach prispieva k umieraniu veleríb a tento hluk uh, prichádza od rôznych vojenských uh, ponoriek a zariadení. Uh, pán komisár, nebolo by dobre podľa vás nechať preskúmať podrobne toto umieranie veleríb a konkrétne presne preskúmať, hluk pochádzajúci e, z vojenského námorníctva. No a potom, pokiaľ ide o biodiverzitu, niektoré populácie druhov sa síce zotavuj, zotavujú, ale nemôžeme ešte e, prestať toto sledovať. A chcem vedieť, či chcete e, robiť niečo proti japonskému e, lovu veleryb napríklad. Ale napríklad aj na Fajerských ostrovoch, kde sa lovia veleryby, to je masaker, ktorý sa o, e, odohráva o, e, priamo pred našimi dverami. Pani Auken, nech sa páči. Ďakujem, pán komisár, že ste prišli medzi nás. Aspoň jedna dobrá správa. Ten uh, les v Poľsku, ten prales v Poľsku, uh, vy ste slúbili, že budete pokračovať v konaní uh, o porušení zmluvy. Veľa ľudí vie o tomto probléme. Konečne komisia robí niečo reálne a to by sme mali osláviť. Ja nadviažem na to, čo povedala e, Simona o tej stratégii proti plastom. Nechceme len oznámenia, ale chceme konkrétne právne návrhy. My e, toto žiadame už strašne dlho, takže podporujeme túto žiadosť. A potom ešte jedna otázka, na ktorú ste ešte neodpovedali. Vašou právnou povinnosťou je predložiť právny návrh o plastových taškách a sáčkoch. Vy musíte niečo predložiť. Vy ste povedali veľmi jasne počas rozpravy v parlamente, že vy predložíte legislatívny návrh. My sme boli spokojní s vašim sľubom, ale zatiaľ sme to nedostali, takže teším sa veľmi na tento návrh. A takisto ďalšia časť o oxoplasty. To sa musí riešiť, pretože tie oxoplasty sa rozširujú, um, tieto oxoplasty sa predávajú vo veľkom v Španielsku, na Malte, aj v Afrike, aj v mojom štáte E, sú na to reklamné kampane a vy by ste mali dať prešetriť, ako to je s tými oxoplastami. Mali by byť zakázané, podľa môjho názoru. pretože používanie oxoplastov napríklad v poľnohospodárstve, no čo by sme tým dosiahli? Tie plastové mikročiastočky sa dostanú do pôdy, do celého poľnohospodárstva, takže prosím, čo najskôr niečo proti tomu urobte. My to chceme mať tento rok, a aby sa to mohlo čo najskôr začať implementovať. Thank you very much. Um, Mr. Faria. Pán Faria, nech sa páči. Ďakujem, pán komisár. Chcel som hovoriť o, oceánoch. Ja som spravodajca pre Ocean Governance. To už bolo ale e, analyzované a vy ste e, predniesli vlastne aj moje vlastné argumenty. Ďakujem veľmi pekne za to. Ale teraz ešte niečo chcem e, spýtať a prejdem do portugalčiny. Pán komisár, Vy asi viete, že v blízkosti portugalskej hranice je skládka jadrového odpadu, respektíve e, plánuje sa jej zriadenie v Španielsku, na španielskej strane, no a Portugalsko musí byť tiež konzultované. Potom sú ešte e, dva ďalšie projekty, ktoré plánuje španielská vláda, e, ktoré sa týkajú miest Bogus a Gronia, e, kde, sa, kde sú zastarané e, jadrové elektrárne pri portugalskej hranici a španielská vláda plánuje ich oživiť. No a takisto v Salamanke sa nachádza e, miesto, kde sa ťažil urán a spracovával urán, s ktorým takisto španielská vláda má plány. No a ja sa pýtam, pán komisár, e, žiaden z týchto projektov nebol o oznámenie, nebol oznámený portugalskej vláde v súlade s európskymi e, smernicami a s európskou legislatívou. 11. marca v sobotu bohužiaľ bude výročie katastrofy vo Fukushime. Mňa veľmi teší vaša prezentácia, pán komisár, a vy ste povedali, že komisia urobí všetko preto, aby členské štáty splnili svoje povinnosti. Zavediete v, ta, v tomto prípade konanie o porušení zmluvy, čo urobí komisia v prípade takéhoto porušenia zmluvy ešte raz opakujem, že Španielsko porušuje zmluvu a takisto porušuje e, smernicu o posúdení vplyvov na životné prostredie, pretože tieto projekty neboli posúdené. No a chcela by som, aby komisár nás aj sprevádzal na misiu e, do e, Španielska a Portugalska. Ďakujem, pán Panio. Nech sa páči. Pán Parňo. Ďakujem za slovo. Vy ste mm, hovorili veľa, tak ako aj Simona Bonafé, ktorá je spravodajkňou pre obojhové hospodárstvo. Vy ste hovorili veľa o tom, že je to zásadná zmena paradigmy, ekonomickej paradigmy, ktorá nás čaká v tomto kontexte. No a ja by som chcel hovoriť e, o mrhaní potravinami. Vy ste to nespomenuli, ale vo výbore sme odhlasovali pozmeňovací návrh, ktorý umožňuje vložiť e, plýtvanie potravinami do e, tohto návrhu 90 miliónov potravín sa e, vyhadzuje každý rok v Európe a do roku 2020 by to mohlo byť 120 miliónov tón potravín a preto Európa musí mať konkrétny cieľ na zníženie tohto plýtvania potravinami. My sme teda vo výbore, ako som spomenul, prijali pozmeňovací návrh a ja chcem vedieť, či v trialógu chcete akceptovať tento pozmeňovací návrh od nás. Ďalšia otázka. Ehm, vy ste požiadali 5 štátov, aby zaviedli pro- program na zníženie e, emisí oxidov dusíka. Ale o niekoľko mesiacov neskôr tieto členské štáty sú to Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Spojené kráľovstvo. Tieto štáty zatiaľ e, nič nerobia a e, znečistenie v týchto štátoch nabralo na e, intenzite v posledných mesiacoch zásadným spôsobom. Je potrebné niečo urobiť. Chcete zaviesť donúcujúce sankcie, donúcujúce opatrenia voči týmto štátom? Ďakujem. Pani Gutenland. Ďakujem. Viem, že už nemáme veľa času, takže ja nebudem uvádzať to, čo som sa chcela spýtať, to už pokryla pani Simona Bonafé o obehovom hospodárstve. Ja sa chcem vyjadriť k včelám, ktoré umierajú v Európe aj v iných častiach sveta. Už som o tom hovorila. E, aký plán má komisia? Čo s tým e, chce robiť? Sú rôzne príčiny, prečo včely umierajú. Jednou z príčin je, e, alebo sú pesticídy. A včely samozrejme musia prežiť. A teraz palmový olej a prechod na udržateľnú produkciu, tak aby v producentských štátoch nedochádzalo k deforestácii kvôli palmovému oleju. Ten sa používa v potravinách, ale aj v biopalivách. A ja chcem vedieť, čo robí komisia, aby zabezpečila, že biopaliva budú používať udržateľné produkty. Palmový olej nie je po, považovaný za klimaticky neutrálny alebo pozitívny. Takže čo urobíte, aby sa palmový olej prestal používať pri výrobe potravy na biopaliv? To je moja otázka. Ďakujem. Pani Charas Garcia, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Keďže nemáme veľa času, Pán Zoriňa sa hlási, že tiež bol prihlásený. Gracias, prezidenta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pokračuje rečnička. Nie je veľa času. Dobre, mám, mám nejakú otázku, dve konkrétne otázky, pán komisár. Jedna sa týka toho, že v súlade s, s cieľom a vašim záujmom, ktorý ste deklarovali, uh, k znižovaniu dopadov klimatických zmien. Vy E, si myslíte, že návrh komisie, a teda hovorím, je to v súhode s vašim cieľom, že je možné v navrhnutom čase, v návrhu komisie, e, aby sa e, dosiahli, dosiahli nejaký pokrok v rokovaniach s Marokom. A teda je možnosť, aby došlo z, k zastaveniu e, dovozu kadmia z Maroka. To je prvá vec. Druhá vec, my hovoríme o e, príležitosti lepšie využiť organické produkty a e, toto by sa mohlo prejaviť aj tým, že sa otvorí znova smernica o nitrátoch. Ja sa pýtam, aká je vaša, teda hovoríme o, o hnojivách, ak, aký, je vaše, aký je váš názor na znovu otvorenie tejto smernice o nitrátoch a vyššom podieli organických produktov na e, zhodnocovanie pôdy a e, elimináciu ďalších chemických e, hnojív. Čiže je to možnosť, s ktorou počítate, pretože je to vec, ktorú by polnohospodárstvo mohlo akceptovať. Dobre, ja, komisár, Ďakujem, pán komisár. Ja mám konkrétnu návrhu, návrh Plán pre jadrovú eh, energiu z roku 2016 eh, hovorí, že na európskom území sa nachádza 86 odstavených jadrových elektrární, ktoré nie sú ale ešte úplne vyradené. A potom sú aj eh, mnohé, ktoré sú už úplne nepoužiteľné na 100 kilometrov od portugalskej hranice sú problémy so skládkou jadrových odpadov. Ja navrhujem, aby sa vypracoval európsky kontingenčný plán, ktorý by pokryl všetky tieto e, jadrové elektrárne, ktoré sa nachádzajú e, vo fáze vyradenia. Grazie, prezidente, grazie, e grazie. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pán komisár za to, že ste e, tu medzi nami, za to, že ste takto e, k dispozícii voči nám ako obvykle. E, nebudem spomínať otázky, ktoré boli identické s tými, ktoré vám už položili kolegovia. Kadmium, obehové hospodárstvo. Ale chcel by som spomenúť otázku, ktorú ste vy spomenuli iba tak veľmi ľahko ide teda o znečistenie ovzdušia, či už e, pokiaľ ide o vnútorné alebo vonkajšie zdroje. Pokiaľ ide o najväčší, najväčšie environmentálne riziko pre ľudské zdravie, nedávna štúdia Medzinárodnej organizácie zdravia hovorí, e, že e, to má na svedomí 6 miliónov ľudí a ide hlavne o deti ktoré sú e, poškodzované, ich kognitívny vývoj je poškodzovaný v dôsledku e, znečisteného ovzdušia. Takže je dôležité mať dobré informácie ako východisko pre správne nastavené politiky a legislatívu v EÚ. Chcem sa vás teraz spýtať, či komisia berie na vedomie túto správu a či na jej základe e, trochu zrevidovala e, aktuálne, e, aktuálnu legislatívu, aktuálne návrhy jej prepracovanie. Ďakujem. Ja sa ospravedlňujem, pani Kabezon Ruiz. Môj rápida. Ďakujem, pani predsedničko, veľmi stručne. Ja sa chcem vyjadriť formou pripomienky a možno dvoch e, otázok. Takže v prvom rade sa chcem vyjadriť k otázke e, implementácie akčného plánu, ktorý ste ohlásili e, k smernici o biotopoch a smernici o vtákoch. Tu hovoríme o akčnom pláne, hovoríme o implementácii a tento akčný plán by mal dotiahnuť tie veci, ktoré možno, kde trochu zaostávame. Ja, sa, ja, ja očakávam, že tento akčný plán bude obsahovať nástroje, ktoré pomôžu pri implementácii smerníc, pretože by sme určite nechceli, aby sa z toho stala nejaká byrokratická bariéra, aby sa nejako znižovali e, tie ciele, ktoré sú definované v, smernici, v smerniciach. Takže ja by som bola rada, aby e, tento akčný plán naozaj len pomáhal pri implementácii a prispieval k dosiahnutiu cieľov formulovaných v smerniciach, aby teda nedochádzalo k nejakej redukcii tých cieľov. Neviem, či... Ale to pýtali ste sa, či parlament bude mm, mm, schvalovať nejaké uznesenie. Zatiaľ nevieme, ale myslím, že by sme mohli ehm, v tomto parlamente eh, podporiť určitú líniu a mohli by sme, eh, pokiaľ to bude potrebné, vás podporiť aj formou uznesenia, ak to bude treba. A teraz k vode. Eh, to je otázka. Ehm, je jasné, že v súčasnom období, e, funkčnom období komisie pán Juncker hovoril o vytvorení určitej legislatívnej ekonomiky a toto nedáva veľký zmysel pre väčšinu občanov. A tieto iniciatívy, e, niektoré sú dobré, niektoré sú populárnejšie, niektoré menej, ale e, treba pracovať na tom a uvažovať o tom, aby sme naplňali aj určité potreby občanov. Čiže nejde o to, aby sme sa zaoberali tými technickými detailami, aká legislatíva to bude, ale aký cieľ dosiahneme. Ďakujem pekne, kolegovia. Pán komisár, veľký záujem, veľa otázok pre vás. To je veľmi dobré. Samozrejme, myslím, že nebudete môcť na všetky zodpovedať. Takže možno, ako v minulosti, nájdeme nejaký spôsob, ako postúpiť kolegom e, odpovede, ale v každom prípade e, poprosím vás o nejaké uzavretie e, témy všeobecné popísanie. Vynasnažím sa pokryť väčšinu otázok. Ak nie, som si istý, že môžeme vám postúpiť písomné odpovede na niektoré z vašich otázok, na ktoré neodpoviem. Takže pokiaľ ide o Bonafé, súhlasím, že sa tiež musíme e, zaoberať aj týmto rozporom e, priemysel versus životné prostredie. Takže váš, e, váš, váš návrh obehové hospodárstvo je určite jedným z veľmi dobrých riešení v tejto oblasti. A pokiaľ ide o životné prostredie, ekonomiku, máme dostatok dôkazok, že zelený sektor, zelený sektor je, zel, je zdravým sektorom určite najlepšie odolával e, v e, kríze, naďalej rástol, pokiaľ ide o príjmy, počet pracovných miest a tak ďalej, aj keď ostatné sektory e, sa zmenšovali. Takže pokiaľ ide o plénu, budúci týždeň v Štrasburgu tešíme sa na toto hlasovanie. Budem tam prítomný aj ja. Stratégia pre plasty. Berieme to veľmi vážne nielen na úrovni EÚ, ale aj na medzinárodnej úrovni. Ja osobne napríklad eh, som eh, bol na jednom z tých environmentálnych zasadnutí G7 a tlačil som na to, aby sa táto téma prerokovávala. Zasadzoval som sa za ňu. Diskutovalo sa o tom plasty aj v súvislosti s odpadom v moriach aj na G20. A tiež, keď hovoríme o obehlom hospodárstve, iné oblasti e, sú tu tiež dôležité, ako e, chemikálie, koľko, aké druhy, spomenuli ste e, Plastic Europe, ja, ja si myslím, že európsky plastový priemysel bol, e, nás veľmi podporoval, aj nás naďalej podporuje. A pokiaľ ide o Optimálne využívanie vôd, to je pre nás veľmi dôležitá téma, pretože pokiaľ ide o behové hospodárstvo, tam hovoríme o efektívnejšom využívaní zdrojov a voda patrí k tým najdôležitejším zdrojom pre našu planetu a pre našu ekonomiku takisto. Takže budeme sa tejto špecifickej iniciatíve venovať. Simona, vy ste hovorili o niektorých e, z týchto iniciatívach a e, ja len musím uh, spomenúť aj pracovný uh, program komisie, ktorý obsahuje minimálne 5 dobrých uh, iniciatív, teda v súvislosti stratégia pre plasty patrí k ním. Tá sa venuje recyklácii a opätovnému a miere opätovného použitia plast, plastov, e, venujeme sa únikom plastov do e, mori a tak ďalej. A tiež sa venujeme závislosti plastov od e, teda palivových látok a podobne. A Tiež sa snažíme sledovať látky, s ktorými sa spájajú obavy, recyklaty budeme e, podporovať netoxické cykly, monitorovací e, e, rámec vyvíjame na to, aby sme merali postup v oblasti obehového hospodárstva. Našim cieľom je legislatívny návrh týkajúce minimálnych štandardov kvality, pokiaľ ide o opätovné využívanie vôd a takisto revidujeme aj smernicu o pitnej vode. Opäť Súvisí to aj s e, iniciatívou občanov z roku 2013. Toto e, odpovedajú niektoré z otázok, ktoré zasneli neskôr. Simona e, spomenula investície. Veľmi rád vám hovorím, že veľká časť fondov EFSI išlo práve do zelenej ekonomiky, čo súvisí aj s obehovým hospodárstvom, aj Horizont 2020 sa venuje tejto oblasti. Je to e, vyše 600 miliónov eur, ktoré e, vlastne takto smerujú do projektov Európskeho obehového hospodárstva. E, pracujeme na projekte Zelenej platformy s Európskou investičnou bankou a ostatnými bankami, čo má zjednodušiť a podporovať zelené investície e, a teda obehové hospodárstvo. Pokiaľ ide o Chorvátsko, máme veľa ťažkostí, to je pravda. E, sú tu určité otázky e, cezhraničnej povahy, niektoré sa týkajú dvoch, troch členských štátov, iné členských štátov a štátov, ktoré nie sú súčasťou EÚ, ale sú v našom susedstve. Takže v takýchto prípadoch myslím, že musíme sa snažiť riešiť veci e, pomocou diskusí a toto sa práve deje vo väčšine prípadov. Even, mostly even Johannes Dehan is hovorila o budúcnosti a ďalšom e, rozvoji DG Peš, DG Mar. E, keď som prevzal e, generálne riaditeľstvo Mare, bol to 80 rybárstva a 20 e, námorných otázok oceánov. Ja som povedala, že by to malo byť takmer naopak. E, 80 eh, maritívne otázky a 20 rybolov. Eh, pozornosť by mala byť eh, teda takto obrátená. Treba zvýšiť pozornosť iným oblastiam týkajúcim sa moria a oceánov a neznižovať pozornosť venovanú rybolovu. No a pokiaľ ide o komisiu oceány, E, sa týkajú takmer všetkých ostatných komisárov, či ide o klimatické zmeny, tam chápeme, že oceány e, sú regulátormi klímy, to je tiež súčasťou našej stratégie pre ochranu klímy, týka sa to biodiverzity, e, keď hovoríme o potravinách, nie, týka sa to len poľnohospodárstva, ale veľký príspevok tu máme aj zo strany rybolovu, oceánov, dobrý príspevok A teraz spolupracujeme aj e, v rámci iniciatívy pre more, aj e, pokiaľ ide o našu e, politiku pre Arktídu. Federica Mogherini teda s nami spolupracuje v tejto oblasti, pretože tu sú tu obrovské vonkajšie implikácie. Pokiaľ ide o mikroplasty, a mikročasti, e, e, toto je tiež významná otázka a niektoré členské štáty už e, prijali jednostranné kroky v tejto oblasti. My sa stále e, pohybujeme opatrne, zahali sme určité štúdie, ktoré e, neskôr budú definovať našu ďalšiu pozíciu. Pravdepodobne to bude súčasťou našej stratégie pre plasty, ktorá príde neskôr. Ale pokrytie napríklad mikročastice, tak e, sú tu e, iné oblasti, ktoré sú možno ešte kritickejšie, aby som uviedol príklad napríklad e, prach, ktorý, tie prachové častice, ktoré generujú pneumatiky aut na cestách, to je ešte rizikovejšie. Pokiaľ ide o biodiverzitu, súhlasím s vami a veľryby tam e, naozaj musíme priznať, že máme veľmi e, málo vedomostí o biodiverzite aj v našich oceánoch. Určité veci, ktoré sa dejú na súši, e, pre ne máme okamžité vysvetlenie, niektoré veci, ktoré sa dejú v našich oceánoch, tam sme úplne stratení. Napríklad, keď sa lietadlo stráti na súši pomocou GPS a podobne, nájdeme, to, e, nájdeme ho minuty. A k tomu dôjde nad oceánmi, trvá nám to mesiace, roky. A máme šťastie, ako ho napokon vôbec nájdeme. A toto je presne to isté, čo sa deje aj v tejto oblasti E, k týmto zatúlaniam, stráteniam dochádza čoraz častejšie. Súvisí to pravdepodobne so znečisťovaním, ale e, opäť musíme viac investovať do výskumu e, oceánov. Pokiaľ ide o japonské veľryby, vždy Počas mojich návštev Japonska e, som zdôrazňoval jasne naše stanovisko. A pokiaľ ide o e, polský les, e, delegácia e, nášho generálneho riaditeľstva e, išla priamo do terénu. UNESCO tam tiež vyslal svoju delegáciu a e, vrátili sme sa tomu e, e, s rovnakými závermi k plak plastovým taškám. There is already the, there is already a directive, but... Už tu je smernica, E, keď sme, sa, e, keď sme teda prišli na to, že je to niečo, na čo musíme popracovať, táto e, smernica sa prijala v roku 2015, niektoré z členských štátov už implementujú a naďalej budeme sledovať ten, tento, túto oblasť. Farie tiež hovoril o cezhraničnom konflikte, ktorý tu máme aj v otázke Elmara eh, predseda Juncker sa snaží o dohodu. Už došlo k eh, určitým stretnutiam medzi Portugalskom a Španielskom, takže dúfajme, že sa podarí nájsť riešenie, ale samozrejme súhlasím s vami, že všetci eh, musia dodržiavať príslušné dohovory k jadrovým otázkam. Komisia sa samozrejme zavezuje, aby sa prísne aplikovali ehm, prísne existujúce pravidlá. Nielen ja, ale aj komisár Miguel Kalniete ehm, sa zasadzuje. Pokiaľ ide o ehm, potravinový odpad, toto je súčasťou obehového hospodárstva. To je šialenstvo, ktoré že, že tak, takmer 30 potravín v Európe eh, sa uh, vlastne nevyužijú, sa pritvajú V USA je to ešte viac, je to 40 eh, Dôležité je, že Európska komisia vyzvala všetky členské štáty, aby vypracovali plán práve za účelom znižovania plitvania s potravinami Odhliadnúc od toho, členské štáty tiež musia e, začať vypracovávať pravidelné správy o postupe v tejto oblasti. Um, ako súčasť e, teda akčného plánu, plánu refitu smernice o e, vtákoch a habitate Zaoberáme e, sa e, opelujúcim e, hmyzom, to sa netýka teda len včiel, ale aj ostatných druhov, ktoré sú časťou tohto procesu. A dúfajme, že zahájime štúdie, ktoré zabezpečia, že vypracujeme špecifický akčný plán pre túto oblasť palmový olej a e, e, degradácia a e, odlesňovanie. To určite je našou témou prioritnou na komisii nielen interne v EÚ tento problém môžeme riešiť. Toto je niečo, kde musíme byť v kontakte s produkujúcimi krajinami. Ja osobne som bol v diskusiách s Vietnamom, s Indonéziou, Malajziou, ostatnými. Máme dobré skúsenosti, napríklad s akčným plánom FLECT, eh, v prípade dreva, ťažby dreva. A bola to Európska únia, ktorá tlačila na to, aby leci sa tiež považovali za súčasť SDG. Samozrejme, deforestácia a degradácia e, sú spôsobované viacerými faktormi e, s odlišnou dynamikou v odlišných krajinách, takže nie je tu jediné riešenie e, pre všetko. Ale vyžaduje si to kolektívne úsilie all the, the stakeholders. In Komisia v roku 2016 zahájila štúdiu, ktorá sa má zaoberať bojom proti deforestácii, degradácii a bude eh, hotová v júni 2017. Opäť táto E, povedie k zvažovaniu e, krokov, či si to bude vyžadovať osobitné kroky zo strany komisie palmový olej. Toto je produkt s veľmi e, vysokou výnosnosťou za hektár. To je dôležité pre niektorú z produkujúcich krajín, ale v poľnohospodárstve sú dobré postupy a nesprávne postupy. Nemôžeme generalizovať, opäť nemôžeme povedať, že všetká produkcia palmového oleja sa musí zakázať. Takže my hovoríme, že produkcia, ktorá nie je trvalúžateľná, tá e, sa má zastaviť úplne, ale pokiaľ teda ide kvalitu uh, ovzdušia, Dobre, takže e, ďakujem veľmi pekne. otázky, na ktoré ste nedostali odpovede, e, tie môžete prediskusovať priamo s našimi službami. Ďakujem pekne. Pán komisár, za to, že ste odpovedali na toľko otázok. Ďakujem ešte raz aj vám, kolegyňa, kolegovia. De, de, naše ďalšie stretnutie bude 13. marca. Ďakujem, že ste zostali dlhšie.